aby ste potvrdili tento mandát. Žiadne poznámky. Tým pádom je tento mandát potvrdený a môžeme hlasovať a začneme správou pána Zviedku o pravomoci uznávania a výkone rozsudkov v občianských a obchodných veciach. Menové hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Le vote est clos. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Správa pána Muldera, pokiaľ ide o uvádzanie prekurzorov výbušne na trh a ich používanie, takisto menovité hlasovanie, otvorem elektronické hlasovanie. Le vote est clos. Uzatváram elektronické hlasovanie a je to schválené. Teraz tu máme správu pani Rod Berend o osobitom dočasnom opatrení na príjmanie úradníkov a dočasných zamestnancov Európskej únie pre Chorvátsko. Áno, žiadosť o slovo. Monsieur Landsberg, oui. Pán Landsberg, yes. I still don't have my card. Okay. Nous en prenons bonne note. Stále nemám svoju kartičku. Stále nemám svoju hlasovaciu kartičku. Etu. Poznamenali sme si a teraz menovité hlasovanie. Opätovne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. E, prejdeme teraz e, k správe pani Rozba pristúpenie EU protokolu o ochrane stredozemného mora pred znečisťovaním spôsobeným prieskumom a využívaním kontinentálneho šelfu. Otváram elektronické otvorím hlasovanie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. E, správa Kristensen o rybolovných možnostiach a finančný príspevok ustanovený v dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Dánskom Grónskom. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme k správa pána práve pána Kazinyho, právo byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov EU v blízkom členskom štáte, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi. Menovité hlasovanie opätovne otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené správa kolongen, vykonávanie smernice o spotrebiteľskom úvere. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa pána Jozef Jezlovieckej, pakt o sociálnych investíciách. Otváram hlasovanie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Pán, správa pána Blvého, propagačné informačné opatrenia na podporu plnohospodárských výrobkov, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Správa pani Galo. Vykonávanie smernice o práve ďalšieho predaja. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Správa pána Guerrero Salom zmena a doplnenie článku 72 medzi, medzi inštitucionálnych rokovaniach v legislatívnych postupoch. Autor žiada o slovo. Odovzdávam, ďakujem pekne, hovorí e, pán Guerrero. Veľmi stručne chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom a takisto koordinátorom výboru AVKO, ktorí mm, veľmi trpezlivo mi pomáhali počas celého tohto procesu, ktorý bol obťažný a takisto pri schválení tejto reformy. Avšak dôvod, prečo som požiadal o slovo, je iný, aby som vás oboznámil s tým, že e, zmena tohto článku vstupy do platnosti bežným systémom 10. decembra to znamená prvý deň e, nasledujúceho čiastočného obdobia pre zasadnutia a teda e, bude to v rámci bežného legislatívneho postupu, ktorým príslušné e, výbory ešte doteraz neschválili ani rokovací mandát, ani zloženie tohto, tejto rokovacej skupiny. Ďakujem, ďakujem, hovorí pani predsednička, poznamenali sme si túto informáciu a teraz budeme hlasovať o tejto správe, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Teraz prejdeme k Prepašte, troška rýchlo som to zobrala a teraz prejdeme k e, pozvaniujúcim návrhom k balíčkom 1, e, 4 a 6. Chcem vám pripomenúť, že to je kvalifikovaná väčšina potrebná, kto je za. 1, 4, 6, kto je proti.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 kto sa zdržal? Zamietnuté. Balíček 5 a 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 12.15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal?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 Kto je proti? To váham, takže poprosím vás menovite, budeme hlasovať k desiatke. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté bolo treba 370 hlasov, aby to bolo schválené. Otváram 16. Menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Hlasovanie jednoduchou väčšinou. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené ohľadom tohto celého návrhu. Teraz prejdeme k následujúcej správe, správa pána Ilčovo ohľadom e, zmeny a doplnenia článku 181 a 182. Ide o hlasovanie takisto kvalifikovanou väčšinou, takže chcem pritiahnuť vašu pozornosť k tomuto faktu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené e, Teraz návrh ako taký jednoduchou väčšinou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Prejdeme k správe pána Vem, Vim van de Kampa ohľadom schváľovania dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidel a štvorkoliek. Text 148, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené, blok 2 odpadá a teraz sa pozmeňujúci návrh. Kto je za, kto je proti. Zdržal sa schválený legislatívny návrh menovite. Budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz ideme k správe pána Panzeriho ohľadom schváľovania poľnohospodárskych alebo lesných vozidiel. Budeme hlasovať teraz o bloku číslo 1, 320, pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Schválené blok 2, tým pádom odpada. Teraz prejdeme k hlasovaniu takto pozmeneného návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené a takýto legislatívny návrh menovite odhlasujeme na závere. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatvárame elektronické hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o správe pána Terha, kartové internetové a mobilné platby. 41.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 Je to schválené. A teraz prejdeme k 43. Dve časti. Prvá časť, e, kto je za. Druhá časť, pardon, kto je proti, hovorí pani predsednička, kto sa zdržal. Schválené. Druhá časť, 43. E, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to takisto elektronicky. Otváram hlasovanie k tejto druhej časti 43. Uzatváram hlasovanie a tým pádom je to schválené. Uznesenie v celku odhlasujeme, kto je za, proti, kto sa zdržal. Schválené. Prejdeme k správe pána El Kadra ohľadom tieňového bankovníctva. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Prejdeme k správe pani Kosta, ochrana detí v digitálnom svete. Začneme odsekom 9, dve časti. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pani Kosta, chceli by ste niečo k tomu povedať? Ako spravodajkyňa, nech sa páči, máte slovo. Áno, len jednu minútu, pani predsednička. Chcela by som pripomenúť kolegom, že dnes 20, máme 23. výročie dohovoru o deťoch OSN a myslím si, že digitálny svet predstavuje nový svet ochrany detí a na mladiství. Chcem poďakovať jeňovým spravodajcom z výboru KULT pre kultúru za vynikajúcu prácu a dúfam, že dnes naozaj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 Uzatváram hlasovanie. Schválené. 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, nie je to isté, takže poprosím elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Poprosím vás, aby ste dvíhali tie ručičky vyššie, aby to bolo vidno. Teraz 3, no, 43, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, schválené. 44, kto je za, proti. Kto sa zdržal, schválené. 46, kto je za, proti. Kto sa zdržal, schválené. 67, kto je za, proti. Kto sa zdržal, schválené. Prejdeme k úvodnému ustanoveniu A. Tri časti, prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal schválené, druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal schválené, tretia časť, kto je za, proti, kto sa zdržal schválené, úvodné ustanovenie D, kto je za, proti, kto sa zdržal schválené, úvodné ustanovenie K, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal Prvá časť, ako som povedala, to je za, proti. Tu sa zdržal schválená Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal schválené. Teraz vodné ustanovenie L. Dve časti, prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal schválené. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal schválené. Úvodné ustanovenie N, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Úvodné ustanovenie Q, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Úvodné ustanovenie T, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Takto pozmenený ne, e, vyhlásenie, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Blahoželáme pani spravodajkyni. Teraz prejdeme k správe pána Bekera ohľadom iniciatívy pre sociálne podnikanie. Začneme pozmeňujúcim návrhom 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Prejdeme k 11, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 26, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 31, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. A takto pozmenené uznesenie, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené, blahoželáme. Teraz e, musíme ukončiť naše hlasovanie kvôli tomuto e, slavnostnému stretnutiu e, s pánom prezidentom Haiti. No, máme tu taký menší odpor zo strany pánov poslancov ale ešte pred uh, takýmto podporom. Takže teda chcem navrhnúť, aby sme pokračovali. OK, takže pokračujeme v hlasovaní. Poďme na to. Správa pani Tysen, prvý pozmeňujúci návrh. Oh, novité hlasovanie. Kto je za? Uzatváram hlasovanie. Et c'est rejeté. Dvojka. E, menovité hlasovanie. Nech sa páči. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeň sa návrh 3, dve časti, e, menovité hlasovanie. Nech sa páči. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Štvorka. Dve časti. Prvá časť. Nech sa páči menovité. Hlasovanie. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Hlasujeme. Za, proti, zdržali sa, zamietnutá. E, pozmeňujúci návrh 9, dve časti. E, mm, e, menovité hlasovanie, nech sa páči. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Nech sa páči, hlasujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté na vrch 9, menovité hlasovanie. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. na vrch 5, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odporúčanie. Ehm, menovité hlasovanie, nech sa páči príloha. Končíme hlasovanie. Schválené. Pozmení sa návrh 11. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmení sa návrh 12. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté sa návrh 13, menovité hlasovanie, nech sa páči. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. E, Úvodné stanovenie e, A, E, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti. Zdržali sa schválená. Druhá časť. E, hlasujeme. Končím hlasovanie. Je to schválené. Úvodné ustanovenia CN. Menovité hlasovanie. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválený. Úvodné ustanovenie CP. Menovité hlasovanie. potom si vypečujeme. E, e, CP, menovité hlasovanie, hlasujeme prosím. Končím hlasovanie. Schválený. A teraz uznesenie ako celok, e, menovité hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to schválené. E, blahoželáme pani spravodajkyni. A teraz posledné e, záverečné hlasovanie, aby sme e, sa mohli venovať hostovi. Je to Neuzerová správa. Spolu, kto je za, proti, zdržali sa. Správa je schválená. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento mm, program sa zmenil. Dnes e, máme tu prezidenta Haitskej e, e, republiky, máme oficiálne zasadnutie. Chcel by som pripomenúť, že Európa je hlavným darcom pri poskytovaní pomoci Haiti. A myslím si, že minimum, ktoré by sme mohli urobiť, je zdorilo prietu prezidenta Haiti. A som veľmi rada, že preto sme zmenili dnešný program práve e- e- e- sem prichádza a dôrazne vyzývam všetkých, aby ste si ho vypočuli.